aj formou e, uznesení. Teraz musíme prísť ku konkrétnym krokom. A tak Európska únia by mala aplikovať individuálne sankcie okamžite, tak aby realizovala konkrétny tlak na režim. Ale za takýchto okolností nemyslím, že by sme mali prerušiť všetky kontakty s vládou v Nikarague. E, reforma volebného systému, slobodné a spravodlivé voľby, koniec represie sa udeje len prostredníctvom dialogu a na to je dôležitá európska diplomácia za tým účelom. Mali by sme vyvíjať tlak na režim, ale nemali by sme si zatvárať možnosti a dvere. Mali by sme byť inteligentní a ubezpečme sa, že to, čo robíme, dáva zmysel. Ja prejdeme do spontánnej rozpravy. Pán López Aguilar, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán vysoký predstaviteľ, pán Borel. Rád by som vyjadril sú s tými, ktorí hovorili o svojvoľnom zatknutí, o mimo súdnych zatknutiach a o popravách e, v Nikarague, podobne ako sme toho boli svetkami v Venezuele. Ale súčasný prezident Ortega bol zvolený vo voľbách a počas týchto volieb, ktoré prebehli, tak nikdy sme nemali tam pozorovacú misiu z EU. Ako môžeme sa ubezpečiť, že do budúcnosti budeme e, schopní zabezpečiť spravodlivé a slobodné voľby, transparentné a skutočne demokratické. Ja si myslím, že Európska únia by mala byť súčasťou pozorovacích misií do budúcnosti, tak aby sme sa ubezpečili, že sa to deje aj v praxi. Takisto musíme využiť diplomatické zdroje, aby sme sa ubezpečili, že budeme mať e, dôveryhodný volebný proces v Nikarague, aby sme prinavratili demokraciu a musíme to jasne tlmočiť aj prezidentovi Ortegovi. Treba ho dostať von z úradu aj prostredníctvom demokratických volieb, ak tie skutočne nastanú. Pán Voles, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Selektívny e, sluch môže byť problémom niekedy. E, v auguste tohto roku 100 tisíc ľudí sa zhromaždilo v Manague, aby si pripomenuli Sunday Eastern Front e, víťazstvo nad samozrejmým režimom, ktorý bol utvorený e, Spojenými štátmi v 79. Takisto oslavovali víťazstvo e, strany Sundins oproti teda puču, ktorý organizovali Spojené štáty alebo pomáhali. Študenti boli podporovaní Národnou nadáciou pre demokraciu CIA má bohatú históriu zasahovania do režimov Takisto vieme, že mimovládky, ktoré financovali Spojené štáty, nafúkovali e, číselné údaje proti vláde. Niektoré skupiny e, ochrancov ľudských práv sa stali e, zbraniami na vynútenie si zmeny režimu. Táto krajina a iné krajiny pod vplyvom Ameriky trpeli stovky rokov. Zasahovanie Spojených štátov do týchto záležitostí spôsobilo, že tak veľa ľudí sa presunulo na mexickú hranicu, že bojujú o svoju existenciu, pretože im ukradli pôdu, to miesto je zahltené banánmi, e, kontrolujú to americké spoločnosti. Toto nie je dobré. A pán Borel, je čas, aby Európa sa skutočne postavila a umožnila e, občanom Nikaraguji, Venezueli a všetkým týchto krajín, aby si rozhodli o vlastnej budúcnosti. Ďakujem, pán do minúta. Grazie, Ďakujem, pán predseda, kolegyne, dovolte mi, kolegovia, dovolte mi vysvetli, vyjadriť solidaritu s nikaragujským ľudom, ako viete, prešli veľmi dramatickou a humanitárnou, prechádzajú dramatickou humanitárnou krízou. Tisícky zranených, 300 mŕtvych, takmer všetci demonstrujúci, to je tragická tvár krízy, ktorá, ktorá zmieta Nikaragu už dlhý čas tak ako prebehli tie zásahy proti demokratickému zhromaždeniu a bolo to koordinované e, z vyšších vládnych kruhov, to je e, skutočne popiera to samotnú, samotné právo na život a na slobodu vyjadrenia a slobodu prejavu. To sú základné piliere demokracie, pokračujúce závažné zneužívanie ľudských práv, ako aj zneužívanie úradu e, Ortegom a jeho rodinným klanom, to neblaho vplýva na demokratický systém a tí väzni sú v nehumánnych a neakceptovateľných podmienkach. Je nevyhnutné, aby e, boli postavení na zodpovednosť všetky tí, ktorí za to môžu. Musíme ale predovšetkým, kolegovia, okamžite aplikovať individuálne sankcie, len prostredníctvom dialogu medzi stranami a keď budeme rešpektovať dohody, ktoré sa dosiahnu za stolom, bude možné vyvrhnúť z tejto dramatickej krízy a my to budeme podporovať, pán vysoký predstaviteľ. That concludes Catch the Eye. Toľko k spontánnej rozprave. A teraz e, podpredseda Komisie Vysoký predstaviteľ Únie pre vonkajšie záležitosti a politiku bezpečnosti, pán Borel. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým Áno, istotne. Slobodný demokratický spôsob, ako von z krízy, si vyžaduje e, zmysluplné e, reformy volebného práva, tak aby občania Nikaraguji mohli si rozhodnúť o svojom osude. A myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Ja nemyslím si, že ale chyba je CIA alebo nejakých spoločností, ktoré kontrolujú obchod s banánmi. Nie. Čelíme situácii represí a porušovania ľudských práv e, pod režimom Ortegu a skutočnosť, že Ortega raz ešte bol, závnejšie bol guerillerom, tento partizán, ktorý bojoval za slobodu v tejto krajine, to nič nemení na súčasnej situácii. Všetci z vás chcú len to najlepšie pre ľudí z Nikaraguji, aj ja. Ale politika nie je len o tom, že budeme zhromažďovať, dále nahromadu tie želania. Čo môžeme spraviť? Niektorí hovoria, navrhujú o tom, že treba využiť e, dohodu o obchode s Nikaragou. Myslím si ale, že pozastavenie toho, tej dohody o pridružení, e, ktoré má EU s Nikaragou, by mohlo vytvoriť ešte väčšie ťažkosti pre Nie Nielen pre nich, ale mohlo by sa to preliať aj do zvyšku Strednej Ameriky. A to nie je dobrý nápad. Prečo nepozastaviť eh, spoluprácu EU Nicaragua. My sme to nepozastavili. Opäť pripomínam kvôli tomu, aby sme sa vyhli poškodeniu populácie Nikaragui. My sme sa snažili ubezpečiť, že tá naša pomoc nebude na prospech priamo teda režimu. A naše finančné nástroje boli použité na to, aby sme podporili obhajcov ľudských práv a utečencov z Nikaraguji v Kostarike. Kostarike Prečo Európska investičná banka nepozastavila svoje intervencie? Z toho istého dôvodu. My sa držíme našich zmluvných povinností. Mali by sme vyzvať po konaní predčasných volieb. Počas demonstrácií v polovici 2018. opozícia nastojila na tom, aby prebehli predčasné voľby. To bola žiadosť, ktorú najskôr prezident Ortega odmietol. Reformy volebného systému sa neprijali dopredu a ak by sa to neurobilo, tak volebný proces nie je potom, aký má byť. Našou prioritou má byť implementácia reformy volebného systému na základe odporúčaní Európskej únie, ktoré boli pri poslednej pozorovacej misii. Prečo sme nedali sankcie na prezidenta Ortegu alebo viceprezidenta, USA a Kanada prijali individuálne sankcie voči Muriďovi a členom e, rodiny Ortega Muriňo. My sme to neurobili zatiaľ, pretože e, si myslíme, že sa treba zamyslieť nad tým, aká je situácia. Nevylučujem túto možnosť, ale sankcie majú slúžiť na to, aby vytvorili pohnutky pre zmenu. Tak treba o nich uvažovať. A teda otázka je, čo očakávame, že pošleme pozorovateľské misie do Nikaraguji. Nuž v danej situácii ústupkov, regresie a e, zlyhávania právneho štátu si myslím, že to nemá význam to, čo máme urobiť, aby sme vyvíjali politický a diplomatický tlak, je tlak na prepustenie politických Nie Nielen s tou belgickou pomocou, o ktorej sa hovorilo, je to, to oveľa viac. Chcem vás informovať, že vedúci delegácie v Nikaragui navštívil rodiny týchto uväznených osôb, najmä otca Maja, a budeme pokračovať vo vyjani politického tlaku, pretože ja si myslím, že tam naozaj dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv. A na to neexistuje žiadne ospravedlnie. Nie je to otázka viacnárodného záujmu. Je to naozaj vec, ktorá sa týka režimu, ktorý neprejde žiadnym testom Eh, ich správania voči právu ich obyvateľov, jeho obyvateľov. Vážení poslanci, spomenul som aj to, že sa budú pridávať e, tieto mená pre jednotlivé sankcie. To ale by si vyžiadalo diskusiu v rámci Rady ministrov zahraničných vecí členských štátov a muselo by sa to prijať jednomyselne. Budeme o tom hovoriť a tu vás naozaj žiadam o vašu podporu, aby sme sa dokázali e, aby sme dokázali riešiť situáciu v Nikarague, ktorá je taká zlá ako vo Venezuele. Ale o Nikarague tak nehovoríme často. Dneska je dobrá príležitosť na to, že sme to tu spomenuli. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda. Mám tu 5 návrhov uznesení na koniec tejto debaty o týchto politických skupín SAD, Zelený, EFA, EPP, Renew a EKR. Týmto končím debatu a zajtra sa bude hlasovať. Ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedu komisie Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o, k násilnému zásahu proti nedávnym protestom v Iráne. Chcem pripomenúť, že môžete požiadať e, o modrú kartu, ako aj o vystúpenie v spontánnej rozprave podľa pravidiel uchádzania sa o tieto možnosti. Inštrukcie sú pri vstupe do rokovacej miestnosti. Chcem pripomenúť, že modrá karta je možná až potom, ako majú svoje vystúpenia v mene predstaviteľa politických skupín. Debatu začne pán Borel, podpredseda komisia, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Nech sa páči, pán Borel, máte slovo. Pán predsedajúci, vážení poslanci, všetci viete, že Irán sa nachádza v strede vážnej hospodárskej krízy, kde chýbajú základné e, veci ako lieky, je tam vysoká miera nezamestnanosti a tak ďalej. Ja a moja služba sme sledovali vývoj v súvislosti s nedávnymi protestami veľmi pozorne. Od začiatku 15 novembra, to je pred mesiacom, a pokúšali sme sa získať spolahlivé, overené informácie o počte úmrtí, zranení a zatknutí. Taktiež sme videli, ako som presvedčený, že aj vy, videá snajperov, ostrelovačov, ktorí strieľali do protestujúcich, ako aj oficiálne potvrdenie, že došlo k zatnutiu 7 tisíc ľudí, to len zdôrazňuje tú závažnosť a rozsah toho, čo sa deje. To, čo sa stalo a to, čo sa ešte deje. Neboli sme ticho pri reakcii na tento vývoj. Naopak, reagovali sme súkromne aj verejne. A naozaj moje prvé vyhlásenie ako vysokého predstaviteľa v mene 20, ešte stále 28 členských štátov 9. decembra sa týkalo protestov v Iráne. V tomto vyhlásení sme jasne povedali, že napriek opakovaným výzvam k tomu, aby sa obmedzili bezpečnostné sily Iránu reagovali neprimerane, nepromerne na demonstrácie a to viedlo k vysokému počtu umrtí a zranení. A ešte raz chcem zdôrazniť, že či už v Iráne alebo kdekoľvek inde, využitie síly voči nenasilným protestujúcim je nepriateľné. Vyzývali sme iránske orgány, aby zabezpečili transparentné, dôveryhodné vyšetrovanie, aby sa vyjasnil počet úmrtí a i počet zatknutých osôb. A očakáme, že e, všetci páchatelia násilnosti budú braní na zodpovednosť. Pán predseda, toto, táto situácia sa týkala aj obmedzenia prístupu na internet a E, iránskym občanom sa zabránilo k prístupe na, k globálnym sieťam, čo zabránilo voľnému toku informácií. My sme odhodlaní viesť komplexný, pri, vyvážený e, prístup k, dia, e, k Iránu, v ktorom by sme riešili všetky problematické oblasti. A to je samozrejme aj vec, naš, ktorá nás nepokuje dlhodobu, a to je ľudskoprávna situácia v Iráne. V našich e, pravidelných e, politických dialogoch na vysokej úrovni v súvislosti s prijatím jadrovej dohody Iránu s Iránom, ktorá čoskoro možno zmizne, sme hovorili aj o ľudskoprávnych otázkach a prípadoch. Taktiež sme pravidelne viedli s orgánmi, úradmi, diskusie v oblasti ľudských práv. Napríklad sme sa bavili o používaní trestov smrti právach žien a iránskou praxou za zachovávania dvojitého občianstva. Toto viedlo k požadovaniu z rôznych zlepšení na medzinárodných fórach. Napríklad sme to robili e, na pôde OSN alebo v Rade pre ľudské práva. Pán predsedajúci, vážení poslanci, plne chápem, závažnosť tejto situácie, pokiaľ ide o protesty. A my budeme pokračovať v riešení na tejto situácie a žiadať konkrétne kroky v rámci našej e, diplomatickej komunikácie s Iránom, ktorá nie je obmedzená len na jadrové otázky. My sme presvedčení, že iránske úrady musia dodržiavať svoje medzinárodné záväzky, vrátanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach. Také práva, ako je sloboda prejavu a zhromažďovania, musia byť vždy rešpektované. Teším sa na spoluprácu s vami pri tom, aby sme dosiahli lepšie rešpektovanie týchto práv na celom svete. Dnes sme tu analyzovali viacero prípadov, ktoré sa týkajú tejto situácie, prípadov, ktoré si vyžadujú silnejší postoj Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda. Ďalším rečníkom je pán Bašesko za EPP, Európska ľudová strana, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európska únia za každú cenu chce mať atomovú dohodu a e, režim z Teheránu bol takto chránený a pustil sa plnou silou proti svojmu vlastnému ľudu a má obrovské vojenské výdavky. A, a sú tu, je tu, trpí e, korupciou aj e, embargom režim Chomejnyho prešiel na brutálne potlačenie manifestácií, e, ktoré sú teraz vlastne v celej krajine. E, obyvatelia Iránu, 31 regiónov a vyše stoviek miest jednoducho potlačila obrovská vojenská sila iránskeho režimu podľa Národnej rady odboja Iránu. Iránsky režim obmedzuje e, práva ľudí bezprecedentným násilím. Vyše tisíc ľudí zomrelo a, a vyše 500 smrtí bolo potvrdených, nejakých 10 tisíc ľudí bolo zatknutých, 4 tisíc ľudí e, mučených. E, iránsky režim bráni manifestant sankciám a všetko sa to snaží riešiť na miestnej úrovni. Európska únia má povinnosť nielen protestovať, ale aj konať. A mali by sme priznať, že Európska únia pripustiť, že vo svojich vzťahoch s Iránom sa stala e, v podstate um, akýmsi rukojemníkom uh, tej otázky atomovej energie. Dostali sme sa do situácie, v ktorej nechceme byť. Uh, Irán chce byť regionálnou veľmocou. Uh, e, prekočili ste vás čas. A preto som vám vypol t- uh, mikrofón. Už máte vypnutý mikrofón, ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Ruiz Devesa, dve minúty, SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za čas, ktorý ste venovali všetkým týmto otázkam porušovania ľudských práv. Za SAD môžem povedať, že vaše stanovisko, ktoré bolo veľmi podrobné, podporiť. Boli ste aj dôslední pri odsudzovaní situácie v Iráne od novembra ešte niekoľko slov k tomu, čo povedal vysoký predstaviteľ. V prvom rade chcem pripomenúť, že tieto demonstrácie sú jedny z najväčších v týchto 4 desaťročiach e, režimu v Iráne. Ale sú to demonstrácie, ktoré nemohli skončiť alebo neboli pokojné. Máme rôzne správy OSN a Amnesty International, ktoré ukazujú, že došlo k najmenej 300 obetiam na životoch a 7 tisíc zranených. A títo demonstranti boli aj svojvoľne zatýkaní, mohli byť dokonca aj odsúdení na smrť a okrem toho sa im upierajú základné práva, ako je napríklad povedať rodinným príslušníkom, kde sa nachádzajú, aký je ich zdravotný stav. A takisto sa im odopiera aj advokát. To všetko spomenul vysoký predstaviteľ. Je to potrebná iniciatíva parlamentu a ja dúfam, že vám pomôže posilniť vaše práce v tejto oblasti. Schválenie a tento hlas parlamentu vám by mohol pomôcť. Reakcie vlád boli veľmi násilné a mohli by viesť ďalšej špirály násilia Samozrejme je to štát, ktorý je veľmi dôležitý, významný a je nevyhnutné, aby sme s ním zostali v komunikácii. Ale vonkajšia politika únie by mala aj na toto reagovať primerane podľa toho, o čo ide v tejto hre. Teraz pani Porit za Renew. Ďakujem. Po poslednom uznesení zo septembra o zatknutí e, občanov EÚ a Iránu moje volebný okrsok e, má už jednu obeď, ktorá je v Iráne vo vezení miesto toho, aby bola s nami na Vianoce. Iránska vláda popiera práva vlastných občanov. Minulý mesiac bol jeden z najväčších protestov od revolúcie z roku 79. Bola to reakcia na 50% zvýšenie cien paliva táto pokojná demonstrácia bola hrubo potlačená iránskymi úradmi. Došlo k zatknutiu asi 7 tisíc osôb, stoviek ľudí bolo zranených a podľa Amnesty International najmenej 304 ľudí vrátane detí zabitých. Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú uznávané za základné práva Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach a Irán je jeho signatárom. Protesty v Iráne mali legitimné dôvody a napriek tomu iránske orgány neprimerane reagovali e, pri ich potlačaní. Je povinnosťou vlád chrániť svojich vlastných občanov. Takéto kroky sú veľmi ďaleko od toho. Okrem toho, za uzatvorenie online komunikácie vládou stiažilo Iránčanom rozprávať svoj príbeh. Toto je porušenie pre, slobody prejavu. Takéto správanie ukazuje, že v Iráne sa stále zvyšuje utlačanie, ktoré sa týka nezávislých médií, právnikov, aktivistov online, ľudskoprávnych obhajcov, ktorí hovoria o tom, čo sa deje v krajine. EÚ musí konať teraz. Toto uznesenie, o ktorom budeme zajtra rokovať, žiada, aby boli protestujúci podmienečne prepustení a vyzývam vás ako vysokého predstaviteľa únie pre zahraničnú politiku, aby ste upozorňovali na naše obavy v súvislosti s ľudskoprávnymi problémami a žiadali, aby ľudskoprávna rada, rada pre ľudské práva to vyšetrila. Práva Irančanov a duálnych občanov nemajú už čas na čakanie. V mene zelených, ale pán Urtasun na pol druhá minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Viac ako 300 zabitých a tisíce zatknutých za, počas eh, protestov minulý mesiac, ktorý tvrdo eh, potlačila iránska vláda. Avšak vláda neposkytla žiadne informácie o protestom dnešnému dňu a pod, naďalej popiera porušenie e, základných ľudských práv. E, množstvo mŕtvych e, ešte stále neznámych. Takisto sa tu hovorí o tom, že tí, ktorí sú zatk- zatknutí, že sa s nimi zle zaobchádza. Novinári, študenti, obhajcovia ľudských práv e, sú ľudia, ktorí boli zatknutí alebo zavraždení za obhajobu ľudských práv. Preto vyzývame iránske orgány, aby skončili s týmto tlakom na protestantov a zabezpečili okamžité nezávislé vyšetrovanie e, pod vedením OSN a objasnili fakty a tých, ktorí sú za to zodpovední, brali na zodpovednosť EU a členské štáty by sa mali k nám pridať a mali požadovať nezávislé vyšetrenie týchto údaných porušení ľudských práv. Situácia v Iráne sa zhoršuje v dôsledku amerických sankcií a nedávne protesty sú len e, odrazom tejto ekonomicky zlej situácie. E, vysoký predstaviteľ prijal dobré kroky, čo vítame chce posilniť aktivity GCPOA, čo je najdôležitejší nástroj, ktorý máme na stabilizáciu regióna, najdôležitejší nástroj, ktorý máme na to, aby sme viedli skutočný dialog o ľudských právach s krajinami. Takže potrebujeme ako Európa pokračovať i s touto cestou, zabezpečiť to, aby každý rešpektoval tento rámec a preto si myslím, že je potrebné a dôležité, aby ste ďalej v tejto veci konali. Ďakujem pekne. On behalf of ID. V mene ID Pán Rivier, na dve minúty. Už dva roky autoritatívny režim uh, proti nemu sa ľudia bránia v uliciach, e, bol zatvorený internet, aby sa nedalo hovoriť o týchto situáciách. Irán hrá v podstate hru, mocenskú hru medzi Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi. Je potrebné nájsť rovnováhu. Je tu Saudská Arábia a situácia v Iráne sa blíži situácia v Syrii. E, e, sme proti každému islamskému režimu a samozrejme podporujeme iránsky ľud vo svojom boji za slobodu. Odsudzujeme aj e, západnú diplomáciu, ktorá zatvára oči a jednoducho obchoduje s tými, čo financujú terorizmus, či to je Katar alebo Saudská Arábia. A situácia sa tým zhoršuje. V tomto hemicykle väčšina v podstate dáva morálne ponaučenia. Uznesenie E, nie diplomáciou a v podstate zamietame pod koberec aj obmedzovanie slobody. Európa e, nevie efektívne pôsobiť. Európska únia stratila všetku dôveryhodnosť na Blízkom východe po e, fiasku v Líbii a Sýrii a Európa by sa mala poučiť. Jedným skutočným aktérom diplomácie je, je potrebné obhajovať ľudské práva a dať ľuďom možnosť, aby si rozhodli, aký chcú mať osud. Za EKR pani Fotiga na pol druhá minúty. Ďakujem pekne. Aj tie, najop, aj tie najopatrnejšie, najobozretnejšie čísla ohľadom počtu obetí posledného e, brutálneho potlačenia mierových protestantov sú šokujúcim obrovským číslom ohľadom mŕtvych Navyše tisícky sú za mrežami. Tisícky sú zranené. Vzhľadom na túto situáciu musíme sa vyjadriť. A som vďačná Európskemu parlamentu, že napriek politickým rozdielným názorom sme, pri, sme schopní pripraviť spoločné uznesenie a odsúdiť režim, ktorý vraždí a žiadať OSN, aby viedla nezávislé vyšetrenie tejto situácie, žiadať od režimu, aby zverejnil spolahlivé číslo počtu obetí, aby vydal telá rodinám obetí a aby ukončil v tej pokračujúcej bezprestnosti, aby ukončil pokračujúcu bezprestnosť tých, ktorí sú zodpovední za brutálne potlačenie protestov a za násilie na spoločnosti v Iráne. Ďakujem. V mene GUE NGL pani Ernst na pol druhá minúty. V prvom rade ľudské práva sú všeobecné. Je úplne jedno, kde a za akých okolností sú jednoducho sa o nich neviednáva. Pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, zatýkanie ľudí, zabíjanie ľudí, tu neplatia žiadne relativizujúce vysvetlenia. To nemôže byť možné. A preto to ani nejde inak. My sa musíme postaviť za protestujúce Iránky a Iránčanov a podporovať ich žiadosti. A my sme odovzdali Zacharovú cenu za rok 2019 a vyzývam iránskú vládu, aby znovu pres, oslo, aby oslobodili Naslima. A okrem toho je úplne neseriózne nehovoriť o tom, že e, americké sankcie neškodia nikomu viac ako iránskému ľudu. Treba ich preto zrušiť. Tuto treba jasne povedať. Zhoršenie sociálnej situácie v Iráne nie len Made in Irán, ale aj Made in USA. A ak to myslíme vážne s ľudskými právami, musíme kritizovať aj USA, ktoré musia končiť svojou politikou jednostranného záujmu na Blízkom východe. Je to škodlivé ničiace, znamená to stále viac a viac represí k zmenám režimu. To nenastane, to je naivné. To, kto má osoch z tohto tejto situácie sú len tí tvrdí zastancovia režimu v Iráne. To sú tí, ktorí sú zodpovední za najväčšie porušovanie ľudských práv. Len týmto pomáha a preto poprosím, aby ste pamätali na to, nesmieme byť naivní, dôverčiví a my musíme žiadať to, čo je reálne, preto aj sme tu. Za nezaradených pán Patten na pol druhá minúty. podobne ako ostatní. A ja vyjadrujem polutovanie nad umrtiami a násilím v Iráne a zatýkanie politických uh, um, väzňov. Tí, ktorí mali byť okamžite prepustení ale v podstate ja robím všetko preto, aby sa zastavila e, e, aby sa zastavil obohacovanie Iránu uránu v Iráne. Je tu nádej, ale musíme sa pripraviť aj na to, že situácia zlyha. Musíme sa súdne pripraviť na plán B. A EU chce obchádzať americké sankcie, trvá to príliš dlho a ponúkame príliš málo. Američania sú najväčším obchodným partnerom tisíckrát viac ako Irán. To hovorí o tom, aké má EU priority. Uh, a plány s Ruskom nepomôžu. EU musí mať zahraničnú politiku v tejto oblasti, pretože je to totálny chaos. Irán hrozí teraz e, e, členským štátom EU represáliami. Koalícia členských štátov a iných globálnych aktérov to je riešenie, ale bez aktívneho zapojenia Spojených štátov EÚ si len tak píska do prázdna a mnohí tu na nemajú radi prezidenta Trumpa ja už ani e, nepočítam e, tie hlasy. Ale ak si chceme zachovať, aby Blízky východ e, nemal atomovú zbraň, aby sme podporovali ľudské práva Iráncov, len Američania majú tú moc, vzťahy a vplyv v tomto regióne, aby s tým niečo spravili. EÚ musí nutne nadviazať priateľstva vzťahy s Washingtonom, nie s Iránom. A určite Brexit uh, prispieje k mimoriadným vzťahom so Spojenými štátmi a verím, že to pomôže. Tým sa dostávame na záver zoznamu rečníkov za politické frakcie a teraz umožňujeme aj otázky cez modrú kartu. Ďalším rečníkom je pán Mandl na pol druhá minúty. Vážený pán predseda, predseda vážený pán vysoký predstaviteľ, pán Borel, narodil som sa v roku 1979 a tak ako som ja starý, toľko už funguje tento režim v Iráne. Predtým e, bola spoločnosť na ceste k tej pestrosti namiesto čiernobielej situácie, v ktorej sa nachádza súčasná spoločnosť. Bolo to, bola to cesta do svetlých zajtrajškov a nie do tej tmy, v ktorej sa ocitla iránska spoločnosť. Pretože keď o tom hovoríme, že protesty boli brutálne potlačené, nemôžeme teraz e, vyvolávať e, nesprávne obrazy. Tu nejde o krvavé nosy alebo niektoré e, rany, poranenia, rezné rany. Tu ide viac ako tisícky o obeti, obeti režimu mŕtvych, za ktoré zodpovedá tento režim v polovici novembra, je len pred pár týždňami. A pár týždňov pred začiatkom 20. roku 21. storočia. Nemáme tu dohodu o atomovom ozbrojení z dôvodu toho, že je takýto režim, to práve, že by bol dôvery práve kvôli tomu, aby sme posunili dôveryhodnosť. A potrebujeme takúto dohodu, aby platila, aby sme zabranili Iránu eh, vo vývoji atomových zbraní, pretože Irán je bezpečnostným rizikom pre celý svet. A preto e, vás vyzývam, pán e, vysoký predstaviteľ, pán komisár pre vonkajšie záležitosti, naozaj berte to vážne e, s tými sankciami, ktoré ste oznámili. To dlžíme iránskym občanom a tak, aby sme sa postavili na stranu ich práv a slobod a ľudskej dôstojnosti. Santoš, one minute. Pani Santoš, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. O menej ako po mesiaci sa vraciame k diskusii o závažnom probléme v Iráne, kde sa situácia zhoršuje. Iránska vláda nielenže ignoruje výzvy na to, aby zmiernila svoje aktivity, ale násilne e, bojuje proti protestom po celej krajine, e, ktoré vyvolala závažná hospodárska a sociálna situácia 500 zabitých, e, e, z toho viacero detí podľa OSN, e, neopodstatnené zatýkania, neludské zaobchádzanie so zadržanými, kopanie, mlátenie a výzvy, alebo teda hrozby trestov smrti. To sú informácie, ktoré sa zverejnili a nemôžeme ich ignorovať. Rešpektovanie ľudských práv je základnou časťou nášho dialógu, ktorý vedieme s inými štátmi a musí to byť súčasťou e, politického dialógu na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a Iránom. Vysoký predstaviteľ, potrebujeme použiť všetky prostriedky, ktoré máme e, voči iránskym orgánom, tak aby sa správali zodpovedne a dodržiavali medzinárodné dohovory, ktoré podpísali. Pán Grošel na pol druhá minúty. Ďakujem pekne, dámy a páni. Nedávny násilný zásah eh, voči nespokojným iránskym občanom, eh, z ktorých vypinuli stovky mŕtvych a zranených, eh, a teda aj zauväznených, ktorých osud je ešte neznámy, to je znak brutality, neoblomnosti a e, krutosti iránskeho režimu. Samozrejme, môžu sa rozchádzať názory, či vystúpenie Spojených štátov z, tohto, tejto dohody o odzbrojení bol na mieste, a či tam boli správne kroky, ale žiadne kroky e, v rámci vonkajšej politiky nemôžu obhajiť takéto kroky, ktorým režim zasiahol proti ľuďom a proti nespokojnosti Sankcie, ich dôsledky nemôžu e, slúžiť ako ospravedlnenie brutality a násilia režimu, ktorý neustále viac e, využíva svoj represívny aparát a polovojenské jednotky nielen v Iráne, ale aj v širšom regióne. Európska únia bez ohľadu na e, svoje politické a ekonomické záujmy mala silne odsúdiť kroky režimu v Teheráne Mali by sme vyslať jasný signál, že napriek geopolitickým záujmom by sme sa nemali odchýliť od tých základných hodnôt a mali by sme očakávať od eh, tých eh, sprostredkovateľov to isté. Brutalita iránskeho režimu takisto poukazuje na jeho nestabilitu a pocit ohrozenia. A teokratický režim by mal vedieť, že využitie brutálnej sily doma a vytvorenie mm, takejto hegemónie v regióne eh, nezabezpečí prežitie, ako poukazuje história. Jedine hlboké politické a spoločenské zmeny to zabezpečia. Pani Žero, minúta. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Kto by akceptoval, že cena paliva e, sa zdvojnásobila a nikto by neprotestoval? Tie protesty sú pochopiteľné. E, my e, vo Francúzsku protestujeme za mnohé veci. Verejný poriadok v Iráne e, bol veľmi tvrdo e, presadzovaný je tu trest smrti, e, obhajcovia revolúcie. To všetko, ale aký máme dnes kredit v Iráne, zahraničná služba, francúzska diplomácia e, sú nespokojené s tým, akú úlohu dostali cez viedenskú e, dohodu kvôli jedno, jednostrannému konaniu Spojených štátov Naďalej sa tu vyvíja tlak na Irán. Medzinárodné spoločenstvo musí e, požadovať sankcie, ale táto stratégia nie je efektívna, pretože iránska spoločnosť je veľmi nacionalistická, nepod... <clears throat> neumožní aby niekto útočil na spoločenskú revolúciu v krajine. Musí mať vyvážené vzťahy s Iránom v rámci všetkých nových iniciatív. Ďakujem. Mr. Weimers. Pán Weimers, minúta. Ďakujem, pán predseda, eh, pán vysoký predstaviteľ Borel. Dovolte mi povedať vám eh, príbeh dvoch tínejdžerov. Nikta Asfandiari eh, mal len 14, mal len 14 rokov, keď zastrelili výstrelom do hlavy iránsky režim. Jej rodina musela hľadať 3 dní skôr, ako našla to telo mŕtve, ako im bolo odovzdané. Medzi tým synovia a dcery, tiež tínedžerskom veku, ktorí mali zodpovednosť za jej smrť, žijú v luxuse a nakupujú v európskych hlavných mestách, postujú na Instagram e, s obrázkami Ferrari a navštevujú tie najprestížnejšie európske a západné univerzity. Pán vysoký predstaviteľ, potrebujeme magnický zákon magnického v Európe, zacelené aktivity proti tým, ktorí zneužívajú ľudské práva. Nech e, rodiny príslušníci Arieny vedia, že dvere do Európy sú zatvorené. Nech eh, rodiny príslušníci zavraž, eh, zavraždených protestujúcich z Iránu, aby teda vedeli, že Európa je na ich strane. Ďakujem. Pani Benchumea, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela odsúdiť obrovské hrozné represie, ktoré vykonáva iránsky režim to sú represie, ktoré na základe rozchádzajúcich sa údajov, pretože režim sa snaží zakryť to, čo robí eh, predstaviteľom občianskej spoločnosti, ale podľa údajov sa zdá, že došlo k zatknutiu 7 tisíc ľudí, 500 ľudí bolo zabitých, 12 mladých, obrovské rôzne represie. A režim sa snaží túto skutočnosť skryť a viní krajiny zvonka z tej interferencie, zásahu. Boli vydané zákazy pre médiá o týchto veciach informovať. Aj v parlamente chceme vyslať správu občanom Iránu, že nie sú osamotení. Mladí ľudia, ktorí volajú po slobode na uliciach, nie sú sami ženy, ktoré e, v stredu protestovali z dôvodu toho, že musia mať ten závoj, tie nie sú tiež samotné, ani novinári nie sú ponechaní na pospas, ani tí, ktorí obhajujú ľudské práva, nie sú sami. A je dôležité, aby sme boli konzistentní, keď obhajujeme ľudské práva v tejto snemovni a aby sme vyzvali aj tú lavicovú stranu, ktorí obhajujú nejakým iným spôsobom ľudské práva v, závislosti od toho, kde sa tie porušenia dejú preto si myslím, že v uznesení, ktoré budeme hlasovať zajtra, musíme ho ďalej rozpracovať a musíme prejsť od e, vyjadrenia odsúdenia k, ku krokom. Prosím, pán vysoký predstaviteľ. Pani Guteland, minúta a pol. Pán predseda, e, Spojené národy sa vyjadrili, že minimálne 7 tisíc ľudí bolo zatknutých v Iráne od e, masových demonstrácií, od kedy prepukli minulý mesiac. Voláme po okamžitom prepustení tých, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní. Je to skutočne hrozivé počuť o tom, ako bezpečnostné zložky strieľajú po protestujúcich a aké počty ľudí boli zabití počas týchto nepokojov. Zavretie internetu v Iráne komplikuje skupinám zvonka zdokumentovať počet mŕtvych a takisto znemožňuje novinárom vykresliť plný obraz toho, čo sa dialo v teréne, v tuctoch miest je neakceptovateľné, aby ľudia, ktorí protestujú z dôvodu sociálnych a hospodárskych neprávostí, aby boli zabíjani, respektíve zranení. Sociálni demokrati, ako teda my, odsudzujeme aktivity režimu a požadujeme okamžité pozastavenie násilnosti. Ľudia Iránu potrebujú, aby EU bola na ich strane, preto ja sa rada postavím za toto uznesenie, kde požadujeme pozastavenie násilia a voláme potom, aby EÚ nadalej upozorňovala na veci, ktoré sa týkajú ľudských práv porušovania spolu s iránskymi orgánmi v rámci bilaterálnych aj viac e, stranných výmen a stretnutí. Ďakujem. Pán Rodríguez Ramos, minúta. Gracias. Pani Rodríguez Ramos, e, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, pán vysoký predstaviteľ Amnesty International hovorí o 300 e, zabitých. E, tie čísla sa veľmi rozchádzajú e, podľa toho, kto ich poskytuje. Ľudia, ktorí nemajú prístup k internetu, o tom sme už hovorili. A je tam istá blokáda. Každopádne sa nám dostávajú obrazy obrovskej krutosti. Videli sme, ako bezpečnostné zložky strieľajú z helikoptér, ako ostreľovači strieľajú do nevinných civilistov, e, rodiny, ktoré nedokážu, nemôžu pochovať e, svojich rodinných príslušníkov, deti. Pred dvoma týždňami sme narazili na veľký počet mŕtvol v jazerách a na rôznych miestach krajiny. Takže je naozaj dôležité e, upozorniť na túto brutalitu. Chcem by sme pridať náš hlas k hlasu vysokého komisára OSN, tak aby aj OSN malo isté páky aby predovšetkým identifikovali tých, ktorí sú zodpovední za tieto činy a aby ich brali na zodpovednosť. Nemôže tu byť beztrestnosť e, v prípade takýchto ohavností. Pán Pospíšil, minúta a pol. E, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán vysoký predstaviteľ, celé predchádzajúce volebné obdobie som nabádal pani Mogheriniovu, aby sme zvolili tvrdší prístup voči iránskemu zločinnému režimu. Situácia si ukazuje, že takýto režim nemôže byť partnerom nás, krajín, ktoré vyznávame demokratické hodnoty a hodnoty právneho štátu. Režim, ktorý strieľa do ľudí, do svojich občanov, ktorí demonstrujú, sú tam stovky mŕtvych, si nezaslúži nič iné ako totálne odsúdenie a sankcie z našej strany. Ja vás teda prosím, Zvolte radikálnejší, tvrdší prístup voči tejto krajine v porovnaní s vašou predchodkyňou. Požadujme od Iránu jasné vyšetrenie e, Iránu zločinov e, proti vlastnému obyvateľstvu a riešme to napríklad do akej miery tá jadrová dohoda nie je len s drapom papiera, do akej miery ešte platí. Ja si myslím, že s Iránom nie je možné mať dobré vzťahy, pokiaľ sa takto bude chovať voči svojim obyvateľom, ktorí robia jediné. Protestujú proti korupcii, proti rastúcim životným nákladom a dovolia si tak realizovať svoje základné právo zhromažďovať sa. Ďakujem. Pán Guetta, minúta. Áno, hovoríme o desiatkých mŕtvych, to bolo hrozné, ale ten počet je iba predbežný zatiaľ. A teraz už e, ide o viac ako 300 vražd gulkov. Tento režim má strach tento režim sa bojí o svoje prežitie a e, dostal sa do paniky, pretože je spochybňovaný znútra a je odmietaný e, Irakom a susedmi e, tá situácia ide smerom dole, nie hore. Ale čo musíme spraviť okrem morálneho odsudenia? Musíme, e, vážený pán Borel, sa postaviť proti. Musíme mať diplomáciu únie, ktorá musí čo najskôr prísť s myšlienkami o tom, ako riešiť e, e zóny vplyvu medzinárodnú regionálnu organizáciu a obnovenie e, záruky bezpečnosti. Na tieto návrhy je treba prísť čas, ale e, i presne práve nemôžeme čakať dlho. Diplomácia si musí zobrať svoje právo späť do rúk a nesmie stratiť ani minútu. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov a teraz budeme postupovať v spontánnej rozprave. Pán Zver, minúta. Hvala za besiedu, gospod predsedujúci. Ďakujem pekne. Pán predseda, v pondelok večer som už hovoril o číslach, pokiaľ ide o umrtia, ktoré boli spôsobené brutálnym iránskym režimom. Dnes by som však chcel počiarknúť niektoré veci, ktoré treba akceptovať. V prvom rade by sme mali v Európskej únii podporiť opozičné hnutie, ktoré bojuje za slobodu a demokraciu v Iráne. Takisto by sme mali na novo zadefinovať naše vzťahy s Iránom a nemali by sme odkláňať pohľad ako Spojené štáty a my by sme mali zaviesť nové sankcie, a potom sú tu ešte ďalšie dodatočné opatrenia, ktoré by sme mali prijať voči iránskému režimu. Nie len, že brutálne zasahuje proti svojim občanom, predstavuje hrozbu aj pre celý región, stáva sa zdrojom nestability, e, vyvíja nové zbranie, nielenže ohrozuje Izrael, ale aj iné krajiny v rámci regiónu, ako aj v Európskej únii samotnej. Stálo by teda za to zorganizovať misiu za účelom zistenia skutočnosti v Iráne. Pani Regner, minúta. Not in the chamber. Nenachádza sa v snemovni. Uh, Mrs. Ward. Pani Ward. Amnesty International práve prinieslo správy o tom, že viac ako 300 ľudí bolo zabitých a tisícky boli zatknutých v násilnom zásahu proti nedávnym mierovým protestom v Iráne. A nedávna vlna protestov, e, bolo tam viac ako 7 tisíc aktivistov, novinárov, študentov a protestujúcich. Tí všetci boli zatknutí, všetci z nich teraz môžu čeliť mučeniu počas väzby. Nemôžeme len tak prizerať niečinne, e, zatiaľ čo Ajatola bude z toho vyniť nejaké snahy o prevrat. Zo zahraničia je jasné, že iránske úrady chcú potlačiť akýkoľvek politický, politickú oponentúru. Keď hovoríme o Iráne, musím spomenúť aj stále kruté väznenie na Zagraje Lakleva e, z vymyslených obvinení a takisto situáciu e, občana Spojeného kráľovstva Araza Amiriho, ktorý e, vykonal neuveriteľnú službu ako propagátor iránskej kultúry a umenia, ale teraz sa ocitol za mrežami a je využívaný na rokovania v rámci cynickej e, šachovej partie. E, a nakoniec chcem ešte spomenúť e, prebiehajúce zastrašovanie novinárov a ich rodín v Iráne, vrátanie tých, ktorí pracujú pre BBC perskú verziu Persian Service. Ak si ceníme slobodu médií, tak musíme ju všade obhajovať. Mrs. Daly. Pani Daly, jedna minúta, nech sa páči. Samozrejme, na prvom mieste chceme vyjadriť solidaritu obeťam útlaku, kdekoľvek sú a aj e, to, čo sa deje v Iráne. Pri tých demonstráciách samozrejme to odsudzujeme, ale problém je následovný. Ľudské práva sú univerzálne, ale nevždy tento parlament odsudzuje nedodržiavanie ľudských práv v rovnakej miere. Niekedy sa to preháňa, niekedy sa to naopak nepreháňa, ale za každým sú to, je to zneužívanie iných e, krajín, nie naše. Čiže e, to sú častokrát krajiny, ktoré sú proti Európe, proti USA, ktoré sú uzatvorené proti západnému kapitálu, ktoré majú inú politiku, zahraničnú politiku a tak ďalej. Takže treba samozrejme obete takto, takéhoto útlaku e, podporiť, ale zase nemali by sme takto jednostranne imperialisticky k tomu pristupovať, že Rusko, Čínu, Irán odsudzujeme, ale nikdy nie Eh, napríklad eh, naše krajiny, našich spojencov, či USA, eh, to, čo sa deje napríklad v Palestíne, o tom nehovoríme dostatočne často. Čiže my iba oslabujeme našu, pri, našu autoritu, keď takto neferovo a pokriticky konáme a nikdy by sme na to nemali zabúdať. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Kastaldo. Ďakujem pekne. Ďakujem Kolegovia, e, my chceme zdôrazniť, že máme e, už nejakých 300 či 340 e, obetí týchto zásahov v Iráne. Častokrát sú to aj ženy a deti. Ľudia, ktorí by mali chrániť občanov Iránu, práve že im ubližujú a teda táto brutalita znamená, že sa začala nová násilná fáza protestov a Pro všetko je tam zatknutých 700 ľudí, študentov, aktivistov v oblasti ľudských práv a tak ďalej. Nesmie tu byť žiadna beztrestnosť. Musíme pochopiť, čo sa tu presne deje. Nesmieme tieto e, skutky nejakým spôsobom ospravedlňovať. Musíme ich e, odsúdiť. Vieme, že to súvisí aj s tým, že sa v krajine e, zvyšovala cena palíva, že tam boli sankcie zo strany USA voči Iranu a voči ľuďom, ktorí obhajujú Eh, alebo obchodujú s Iránom, čo, je, čo má veľmi negatívny dopad na ľudí a ten politický efekt týchto sankcií sa nedostavuje. Čiže mali by sme si to uvedomovať. A tí ľudia, ktorí eh, takýmto spôsobom zasahujú tých najviac, eh, zraniteľ, najviac zraniteľné osoby a nedarí sa im zasiahnuť tých, ktorí sú pri moci, tak proste mali by sa asi zamyslieť nad tým, či ten celý proces, ktorý oni e, vykonávajú, či je dobrý alebo nie. Ďakujem pekne. Ďalej pán Tomak, jedna minúta. Ďakujem pekne, e, vážený pán predsedajúci. Chcel, chcel by som osloviť pána vysokého komisára ako, pod, ako člen podvýboru pre ľudské práva v Európskom parlamente. E, pán e, Borel zomreli v Iráne mladí ľudia, učitelia, študenti, boli to iránsky občania, ktorí nejakým spôsobom nedokázali vyjadriť alebo nemohli vyjadriť svoju, svoju nespokojnosť iba prostredníctvom takýchto protestov a proste naša diplomácia už e, by nemala byť taká obozretná, mali by sme jednohlasne, jednoznačne a rázne odsudiť to, čo sa momentálne v tejto krajine e, deje. Len kvôli tej jadrovej dohode by sme nemali už tolerovať to, čo sa e, čo sa tam deje. A e, Irán je nestabilné miesto v tom zmysle, že má potenciál destabilizovať celý región, či je to e, Sýria, či je to Jemen. Vidíme vlastne e, konanie alebo dôsledky skutkov Iránu v celom regióne. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec López Aguilar. Ďakujem. Vážený pán Borel, áno, bohužiaľ, Irán je tiež istou konštantou, pokiaľ ide o diskusie tu v parlamente, pokiaľ je ľudské práva. Akurát v tomto prípade tá situácia je naozaj hrozná. Počet e, mŕtvych viac ako 300, je tam 7 tisíc zatknutých, ehm, ľudia, e, ktorí sú mučení, e, ktorí sú, dostávajú trest smrti, e, o ktorých sa ani vlastne nevie, kde sa nachádzajú a tak ďalej. Čiže naozaj je to mm, ľudový odpor, ktorý bol naozaj krvavo e, potlačený. A my za každým do e, e, tej jadrovej dohody sme sa snažili, aj teda dali sme tam tú doložku, pokiaľ je ľudské práva, ale treba, aby sme boli aktívnejší, aby sme správali, nerozprávali sa iba s iránskym režimom, ale aj s opozíciou. A ak sa niekedy stane, že sa režim v krajine zmení, tak aby potom došlo ku kvalitatívne odlišnej politickej situácii, aby tam bol pluralizmus, ideologická náboženská e, sloboda a e, samozrejme chceme, aby aj Irán e, sa stal krajinou, ktorá nebude mať jadrové zbranie. A zostal teda. Ďakujem pekne ďalej, pán Volis. Ďakujem. Sankcie výrazne, výrazne prispeli k tým protestom, ale reakcia iránskeho režimu samozrejme sa nemôže len tak odôvodniť alebo ospravedlniť e, jednotky štátne sily zasahujú krvavo proti protestujúcim a treba to odsúdiť. Takisto odsudzujeme aj to, čo sa deje napríklad v Bolívii alebo v Čile. To sú zase pravicové vlády, ktoré tiež zasahujú proti svojim občanom. A treba si takisto uvedomiť, že táto brutálna reakcia je e, vnímaná pozitívne, pozitívne zo strany USA, pretože oni používajú túto terminológiu ľudských práv ako nástroj, ako zbraň proti Iránu a Brian Hawk, ktorý e, predstavuje USA vo vzťahu k Iráne, on hovorí, že áno, ľudská práva sú dôležité témy, pokiaľ ide o Severnú Koreu, Čínu, Rusko, Irán a tak ďalej. E, treba e, hovoriť o téme e, ľudských práv, pretože to je istý, istý nástroj, ako na nich zatlačiť. Oni to otvorene hovoria. A Američania už môžu e, vidieť, aké dôsledky táto politika zatlačenia e, na režim má. Proste ľudia proti tomu režimu protestujú. To je zasahovanie zo strany zahraničných e, síl. Pán Borel, súhlasíte s tým? Myslíte si, že by mal byť takýto intervencionizmus? Myslíte si, že by sme my sa mali snažiť by sa mali snažiť, my sme sa mali snažiť teda tú jadrovú zmluvu e, nadalej podporovať, pretože samozrejme ich cieľom je E, to celé podkopať. Ďakujem pekne. Pozdravujem vás takisto aj občanov občianky v Európe. Ďalej e, pokračujeme. Vystupuje pán Borel. E, ďakujem pekne. Táto výmena názorov bola veľmi zaujímavá. Chcem sa poďakovať za túto príležitosť dozvedieť sa viac o vašich názoroch, pokiaľ ide túto citlivú a dôležitú tému, ktorou sú naše vzťahy s Iránom. Uistujem vás, že my nebudeme ignorovať osud tisícov ľudí v Iráne, ktorí boli nejakým spôsobom zasiahnutí počas týchto protestov a potvrdzujem, že sme